Dobré popoludnie. Včera a dnes na výbore LIBE sme absolvovali e, dlhé zasadnutia dopoludne aj popoludní. A mm, dnes e, je tu pani komisárka Kala Johansson a bude hovoriť o budúcnosti vnútornej bezpečnosti EÚ a stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. To je jedna z dimenzií jej e, portfólia. E, predtým e, mala na starost vnútornú bezpečnosť a teraz ten jej mandát zahrňa aj bezpečnostné otázky. Je to kľúčové politické pole pre európskych občanov a to je nepochybné. E, takže vychádza sa tu zo stratégie v záveroch rady z júna 2015 a je to stratégia na obdobie 2015 až 2020 a tu ide o skutočne dôkladnú e, rozpravu o tejto otázke, ktorá je potrebná tá súčasná stratégia vnútornej bezpečnosti obsahuje niekoľko dokumentov, politických dokumentov, to sú tie závery 2004 až 2014, eh, oznámenie eh, Európskej komisie, eh, Európska bezpečnostná agenda na prevenciu proti radikalizácii, organizovaného trestnému čin, trestnej činnosti a kybernetickej trestnej činnosti. No a spoločný dokument predsedníctva počas rumunského predsedníctva o implementovaní novej e, stratégie vnútornej bezpečnosti z júla 2019. A sme tu, aby sme si vymenili e, názory e, o tejto otázke, o najnovšom vývoji v nedávnej minulosti a aj o budúcnosti, ktorú máme pred sebou. A potom bude aj priestor pre diskusiu a naplánovaná doba je jedna hodina, takže pamätajme na to, eh, aby sme skutočne celú tému eh, dobre uchopili. Takže na ďalších 10 minút, pani komisárka, máte slova, slovo a potom koordinátori a eh, poslanci, ktorí sa chcú takisto zapojiť do diskusie, nech sa prihlásia zvihnutím e, e, ruky alebo pomocou kariet. Takže, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som veľmi rada, že som tu znova na pôde výboru LIBE a budem hovoriť o vnútornej bezpečnosti. Pre mňa vnútorná bezpečnosť a sloboda sú dve veci, ktoré sú veľmi úzko spojené. Ide tu o súdržnosť spoločnosti a o to, ako občania môžu mať slobodu konať, ženy by mali mať tú istú slobodu konať ako muži, deti by mali byť chránené, pretože deti majú právo na ochranu pred násilím a zneužívaním. Je tu celý rad dôležitých aspektov, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť. A všetci vieme, že sme závislí jeden od druhého, členské štáty od seba navzájom e, takisto sú závislé, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť. Takže musíme spolupracovať a vieme, že hoci už e, sa stalo veľa dobrého a dôvera narastá medzi členskými štátmi, aj napriek tomu ešte nás čaká veľa práce. Zlepšili sme svoju schopnosť riešiť rizika vnútornej bezpečnosti, ale e, trestná činnosť sa presúva online, využíva nové technológie a nové biznis modely, proti ktorým treba bojovať. Kým teda budem hovoriť o nových návrhoch, tak by som chcela najskôr zdôrazniť, že musíme implementovať rozhodnutie, ktoré už sme urobili. A konkrétne chcem hovoriť o implementácii nových e, informačných systémoch EÚ e o tzv. interoperabilite. E, budeme sa pýtať členských štátov, ako to robia, ako sú pripravené na túto implementáciu a ešte stále e, treba veľa vecí doriešiť. 16 členských štátov ešte nemajú národný plán implementácie, 11 členských štátov ešte nevykonalo vyhodnotenie o potrebnej národnej legislatívy, 12 členských štátov ešte nemajú odhad zdrojov, ktoré potrebujú a 17 členských štátov nemajú podrobné plány toto je jedno z mojich posolstiev, ktoré som vyslovila minulý týždeň na neformálnej rade ministrov. Každý minister musí stanoviť priority v týchto otázkach, pretože my mm, sa spoliehame na všetky členské štáty a nemôžeme e, tento koncept ďalej rozvíjať e, až dokým aj ten posledný členský štát neurobi všetko, čo na to treba, potrebujeme. Toto je veľmi dôležité a pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa týmto naďalej zaoberali. Okrem toho sú tu e, návrhy, ktoré sa týkajú e, teroristického obsahu online a elektronických dôkazov. Máme novú komisiu, nový parlament, e, spravodajcov, tieňových spravodajcov určite sú pripravení riešiť to na politickej úrovni. Ja som pripravená s vami spolupracovať na hľadaní kompromisov s radou aj o prierezových prvkoch a proaktívnych opatreniach e, proti teroristickému obsahu na internete, lebo to je veľmi dôležité. A takisto legislatíva o elektronických dôkazoch je dôležitá. 85 všetkých vyšetrovaní v trestných veciach zahrňa práve elektronické dôkazy. Nuž, ale teraz by som chcela povedať niečo o novom návrhu a novej iniciatíve, ktorú plánujem ale kým budem hovoriť o podrobnostiach, e, chcela by som povedať, že pokiaľ ide o prípravu novej legislatívy, a chcem e, e, presadiť prístup na základe dôkazov, aby komisia vykonala konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a vypracovala posúdenia vplyvu podľa okolností. Potrebujeme tie nové návrhy pripraviť čo najlepšie. Tie tri prioritné oblasti sú e, terorizmus a radikalizácia, organizovaná trestná činnosť, a boj proti trestnej činnosti v digitálnej ére. Pokiaľ ide o radikalizáciu a terorizmus, už sme toho veľa urobili, ako som povedala, ale musíme urobiť ešte viac. Vidíme, že skoro e, všetky nedávne útoky teroristov boli spáchané v podstate e, teroristami, ktorí sa narodili v príslušných krajinách. To treba zohľadniť. E, charakterizuje, e, sú charakterizované v podstate nízkymi no, alebo technologicky nenáročnými prostriedkami, ktoré boli použité a musíme takisto zohľadniť komplexnosť situácie, napríklad v prípade použitia chemikálií, drónov a nové zraniteľné body, infraštruktúra a sieti 5G, ktoré takisto teroristi môžu využiť. Džihadisti, džihadistický terorizmus je naďalej veľkým nebezpečenstvom pre Európsku úniu, ale narastá ďalšie e, potenciálne riziko terorizmu od e, krajnej pravice. Podľa Europolu 129 e, pokusov o teroristické útoky bolo identifikovaných v roku 2018 5026 eh, eh, ľudí bolo eh, zadržaných v súvislosti s plánovaním teroristických útokov, takže potrebujeme zlepšiť spoluprácu s policajných zložiek a zdieľanie informácií, lepšiu bezpečnosť hraníc a lepšie identifikovať vracajúcich sa teroristických bojovníkov, zahraničných bojovníkov a musíme robiť viac v prevencii radikalizácie ehm, sieť na boj proti je e, e, spája tisíce odborníkov, e, ktorí na tom pracujú a ešte vysvetlím, ako by sa toto všetko dalo zlepšiť, táto, konkrétne táto sieť. A budeme pokračovať v dialogu so súkromným sektorom. Internetové fórum EÚ sa ukázalo ako veľmi dobrý spôsob, ako naďalej bojovať proti teroristickému e, obsahu na e, online a budem hovoriť o nových e, návrhoch týkajúcich sa kritických infraštruktúr, zásadne dôležitých infra, infraštruktúr. Dnes je to na legislatívnej úrovni obmedzené na energetiku a dopravu. Pripravujeme návrhy zahŕňajúce aj financie, zdravotníctvo a vodu, vodné zdroje pokiaľ ide o organizovanú trestnú činnosť, potrebujeme zintenzívniť boj proti tejto činnosti. Podľa údajov Europolu viac než 5000 organizovaných e, trestných skupín e, je teraz predmetom vyšetrovania v Európe a to je nárast o 50 približne v porovnaní s roku 2013. Potrebujeme teda ďalej zlepšiť spoluprácu policajných zložiek a výmenu informácií a to je samozrejme veľmi teda relevantné aj pri boji proti terorizmu. Potrebujeme modernizovať eh, rámec pre spoluprácu v eh, trestnoprá- eh, trestnoprávnu spoluprácu, spoluprácu v presazovaní práva a treba modernizovať jednotlivé nástroje, aby členské štáty mohli spolupracovať účinnejšie a potrebujeme aktualizovať mandát Europolu a agentúra by mala mať možnosť e, priamo si vymeňovať, e, vymieňať údaje s súkromnými subjektmi ako banky, internetové spoločnosti, e, napríklad pokiaľ ide o detskú pornografiu a podobne. Potrebujeme informácie o presadzovaní práva a ich výmenu a to e, vychádzajú z, z prímských rozhodnutí, ktoré umožňujú automatické vyhľadávanie členským štátom na základe otlačkov e, prstov e, v národných databázach. Toto nie je aktuálne, treba to modernizovať, túto výmenu údajov. A tu treba zohľadniť aj potrebu ďalších kategórií údajov, ktoré umožňujú vysledovateľnosť tie E, profily tie, tie e, zisky organizovaných trestných e, skupín sú obrovské a musíme urobiť oveľa viac, aby sme takisto efektívne vedeli zmraziť a zhábať výnosy z trestnej činnosti. Dnes len malé percento z týchto výnosov je predmetom zabania, takže tu potrebujeme nové návrhy. A pokiaľ ide o toky hotovosti, treba sa zamerať aj na drogy, lebo tie sú e, hrozbou pre jednotlivcov a rodiny a zdrojom príjmov pre organizované trestné skupiny a dováža sa čoraz viac e, a rozmanitejších drog do Európy, takže máme aj novú agendu EÚ pre drogy a takisto budem prezentovať e, akčný plán, ktorý sa týka, ktorý sa týka obchodu s strelnými zbraňami. To samozrejme sú prostriedky, ktoré využívajú skupiny organizovaného trestného činu e, na útoky. 35 e, miliónov zbraní bolo medzi občanmi e, Európskej únie. Týchto zbraní podľa preskomov z, minulých, z minulého roku. Treba samozrejme takisto bojovať proti obchodu s ľudskými bytostiami a Musíme takisto e, sa snažiť vždy držať krok e, s rozvíjajúcimi sa schopnosťami e, páchateľov trestných činov v digitálnej oblasti. Toto predstavuje nové výzvy a aj možnosti. Presadzovanie práva nie je účinné napríklad pri zneužívaní detí online v dnešnej dobe a mm, objem týchto zločinov e, exponenciálne narastá. My potrebujeme používať technológiu oveľa efektívnejšie a takisto spolupracovať e, so súkromným sektorom, to je veľmi dôležité. Páchatelia trestných činov v tejto oblasti čoraz viac e, používajú využívajú a zneužívajú anonymnosť online a nové nástroje na šifrovanie a aplikácie na tieto účely, tak aby neboli jednoducho zistiteľní Uvediem príklad prebiehajúceho vyšetrovania. Europost e, odhaduje, že viac než 200 tisíc aktívnych registrovaných používateľov na určitých platformách využívajú ochranu e, na základe e, šifrovania, tak aby zakryli svoje, či, svoju trestnú činnosť v oblasti zneužívania detí. Toto je veľmi dôležitá úloha, ktorú treba riešiť v rámci nových iniciatív. No a na záver Treba povedať, že sa podarilo veľa dosiahnuť, ale domnievam sa, že občania Európskej únie, aj členské štáty a samozrejme vy, e, poslanci Európskeho parlamentu, očakávate, aby, že urobíme ešte viac na ochranu našich občanov, žien, detí a na to, aby sme zvýšili dôveru občanov a spoločnosti a aj e, dôveru medzi členskými štátmi. Ja verím tomu, že keď budeme postupovať spoločne a proaktívne, nie len pokiaľ ide o členské štáty, ale všetky zložky pre vnútornú bezpečnosť, budeme schopní urobiť výrazný pokrok v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Teším sa na vaše otázky a takisto aj na vaše návrhy, ktoré sa týkajú nového návrhu, na ktorom pracujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tento prehľad všetkých tých e, dôležitých tém, o ktoré ide. E, začneme teda najskôr koordinátormi a potom e, sa prosím prihláste aj poslanci, aby sme vedeli, kto sa chce vyjadriť a mm, to tak, aby sme nikoho nevynechali. Takže pani Mecola, EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli na náš výbor a že takto konštruktívne e, sa zapájate do práce, ktorá je pre nás prioritná. Keď hovoríme o šengenskom priestore a nedostatkoch vnútor, a tom, že nemáme vnútorné hranice, tak to oslavujeme, uvádzame to ako hmatateľný príklad európskej spolupráce, ale ako to už povedali mnohí, e, Mm, strkali by sme hlavu do piesku, keby sme si neuvedomovali, že sú tam aj bezpečnostné riziká, pretože tento systém je zneužívaný trest, e, páchateľmi trestnej činnosti, teroristami, organizovanou trestnou činnosťou a zároveň chápeme, že mm, bezpečné vonkajšie hranice sú predpokladom na to, aby šengenský priestor fungoval. Ako by sme mohli alebo mali podľa vás zintenzívniť opatrenia na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti a ako máme zintenzívniť e, snahu v boji proti terorizmu tak, e, aby to bolo primerané a proporcionálne. Toto je oblasť, e, ktorú si totiž pokrývajú veľmi výrazne členské štáty. Takže mohli by ste nám povedať, ako predpokladáte, že by sa výmena informácií mohla zlepšiť medzi členskými štátmi a a pokiaľ ide o e, revíziu legislatívy pre strelné zbranie, ja si myslím, že v minulej legislatíve už to bol veľmi dlhý a zložitý proces. Takže vás chcem e, vyzvať, apelovať na vás, e, aby všetky členské štáty, aj jednotlivci a zainteresované strany a zástupcovia rôznych športových asociácií a podobne boli zapojení do konzultácií, keď sa bude rokovať o strelných zbraniach, pretože to má zásadné dôsledky na aktivity v jednotlivých členských štátoch, e, ktoré vôbec nie sú e, trestnej povahy. Kolegyne a kolegovia, e, dnes sa nám už podarilo trošku sa oneskoriť, lebo tam bolo niekoľko ďalších bodov a ľudia sa chceli vyjadriť k rôznym otázkam a aj v prípade tohto bodu rokovania to tak bude. A mám tu už 20 ľudí, viac než 20 ľudí a a ktorí sa chcú vyjadriť a takže sa mm, treba snažiť dodržať načasovanie, tak sa prosím pokúste o maximálnu stručnosť, takže koordinátori ehm, do dvoch minút, e, ostatní minútu, máme na to hodinu, v opačnom prípade budeme mať opäť problém. Pani Sipel. Ďakujem. Ďakujem aj za túto prezentáciu nášho dialógu. No už dnes ráno sme tu mali výmenu názorov ohľadom toho, že je stále väčšia miera drog, ktoré sa dovážujú do Európskej únie vo veľkých kontajneroch. Takže tu samozrejme súhlasím s tým, že kontrola na vonkajších hraniciach je extrémne dôležitá. No ale potom sa pokúsime posilniť Frontex a našu pohraničnú teda a pobrežnú stráž, no a implementácia a e, presadzovanie je nedostačujúce, pretože členské štáty si neplnia svoju úlohu. Takže v podstate o čom hovoríme v praxi? Hm, vypočuli sme si čísla súvisiace s interoperabilitou, ktoré krajiny začínajú toto zavádzať do praxe. No a vidíme, že nadalej v členských štátoch je nedostatok aktivity. Takže ma zaujímalo, či potrebujeme nejaké opatrenia navyše, alebo či všetci by sme sa mali lepšie sústreďovať na implementáciu opatrení, ktoré už sme si tu odsúhlasili, alebo sa tu len tak symbolicky dohodneme a potom e, o implementácii už sa nikto nezaujíma. Taktiež sme tu počuli, že kriminalita samozrejme sa rýchlo mení, prispôsobuje sa novým možnostiam, no a tuto by ma zaujímalo, či naše orgány presadzovania práva sú schopné taktiež sa zmeniť a zaručiť, že budú dispozícii experti v rôznych oblastiach. Takže naše národné orgány by na tomto mali popracovať aby sa zaručilo, že budú kvalifikovaní experti na rôzne témy a taktiež expertné týmy na boj proti rôznym typom kriminality. No a v tomto zmysle som nedávno žartoval, možno by to bol nakoniec aj dobrý nápad, že by sme mali uvažovať nad nejakým erazmom pre e, agentov presadzovania práva, aby sa mohli vzájomne od seba učiť a mohli by pochopiť, e, v ktorých členských štátoch sa čeli akým výzvam. A taktiež spolupráca by sa mohla zlepšiť, pokiaľ by bolo viac spoločných vyšetrovacích tímov, aby pochopenie spolupráce taktiež sa zlepšilo. Som rada, že ste hovorili o tom, že narastá miera extrémizmu. Ja som z Nemecka a môžem vám povedať, že toto je skutočne oveľa väčší problém než obyčajný terorizmus v demokracii. Pretože sa týka externého terorizmu, tak každý povie to neakceptovateľné, je treba proti tomu bojovať, ale niektoré formy extrémizmu teraz ohrozujú našu demokraciu, pretože stále viac ľudí je ohrozených, ich rodiny sú ohrozené a často nemajú odvahu na to ísť oficiálnou cestou a nechcú, byť, nechcú napríklad kandidovať na miestnej alebo regionálnej úrovni, no a potom extrémisti takto v podstate môžu ohrozovať ľudí a my to dovolíme. Posledný bod ohľadom kybernetickej e, bezpečnosti a počítačovej kriminality. Myslím si, že je trochu smutné, že vždy hovoríme v tomto kontexte o sexuálnom zneužívaní detí. Je to problém, ale je pravda aj to, že šifrovanie je extrémne dôležité. No a tiež by som rada vedela, čo skutočne robíme, pretože povedať, že e, zneužívanie detí online je stále častejšie, ale áno, možno sú tu nejaké obrázky a dokonca aj živé videá, ale zneužívanie detí prebieha predovšetkým v skutočnom živote. Takže je treba nájsť spôsob, ako zlepšiť situáciu v reálnom živote a nie len sa naháňať za nejakými fotografiami. Áno, zapísali sme si to. Dnes ráno sme museli tlmočníku žiadať o pár minút navyše. Ale Dúfam, že to nebudem musieť robiť aj dnes po obede, alebo viesť schôdzu len v angličtine, no ale samozrejme by bolo dobré, keby koordinátori hovorili dve minúty a ostatní poslanci po minúte, pretože vás je 25, ešte ďalších poslancov, no a v podstate to vyzerá, že presiahneme pridelený čas, takže prosím. Teraz pani Inetfeld. Ďakujem, pokúsim sa to pán predseda povedať stručne, predovšetkým vítam pani komisárku v našom, vý... v našom výbore. Povedali ste, že komisia odteraz bude robiť politiku len vychádzajúcu z dôkazov. Toto vítam z celého srdca, tak predpokladám, že na teraz, v porovnaní s minulosťou, bude komisia Ehm, navrhovať legislatívu, ktorá obstoje pred súdnym dvorom. To by pomohlo a možno by ste mohli brať vážne odporúčania agentúr FRA tiež EDPS. Taktiež opakujem to, čo povedala kolegyňa ohľadom implementácia a presadzovania, pretože my veľmi dobre schvalujeme novú e, legislatívu, ale implementácia tam je to celkom úbohé, takže možno by predseda výboru LIBE mohlo to požiadať oficiálne, ako v oblasti jedného, jednotného trhu už existuje, aby sme teraz mali takú tabulku miery implementácie zo strany komisie aj pre naše témy. Od roku 2009 je pre členské štáty povinné mať e, prístroje, ktoré by mohli čítať e, e, otlačky prstov v pasoch, ale 14 E, členských štátov to implementovalo a už máme 11 rokov od tej doby, kedy vstúpa do platnosti smernica. Čo si chce komisia robiť? No a ďalšia vec, málo komisia povedala o ochrane práv občanov, tzv. smernica o presadzovaní práva, ktorá sa zaberá všetkým otázkou ochrany údajov. Môžete nám poskytnúť aktuálne informácie ohľadom Slovinska, Grécka, e, Nemecka, a ktoré majú postup pri porušení, naďalej pracujú s, v rámc, s rámcom z roku 2008, vtedy ešte neexistovali ani iPhony. Ďalej ste hovorili o nejakých prioritách. Dúfam, že taktiež sa to bude vzťahovať na pravicový extrémizmus alebo terorizmus a taktiež sily na ženách, pretože pokiaľ máme v priemere 2500 žien, ktoré sú za rok ubyté k smrti, tak toto už je problém verejnej bezpečnosti a malo by to byť vašou hlavnou prioritou. No a čo sa týka Europolu, tak tu vítam návrh. Dajte mi prosím 10 sekúnd, aby som dokončila vetu. Vítam váš návrh aktualizovať mandát nie je možno len o zdieľaní informácií so súkromným sektorom. Myslím si, že je taktiež dôležité sa pozrieť na operatívne právomoci. Vidíme mnohé prípady v členských štátoch, kedy policia sama možno môže byť zapojená aj do organizovaného zločinu alebo do korupcie. Takže do toho nemusia zapať, alebo tam sme mali zapojiť Europol, no a očakávame, že komisia predloží návrh rozpočtu, ktorý bude zodpovedať úlohám, ktoré sme dali Europolu na starosť. Ďakujem. Takže pokúsim sa iba dve minúty hovoriť. Chcem poďakovať pani komisárke za prehľad priorít a taktiež vítame jej prístup v tom zmysle pre novú legislatívu prebehne najprv hodnotenie vplyvu, že to bude vychádzať z dôkazov, no taktiež očakávame, že toto hodnotenie vplyvu taktiež sa bude e, zaoberať potrebnosťou novej legislatívy, že budeme vždy skúmať, aké nástroje už máme k dispozícii, no a taktiež, či je to v súlade s našimi štandardami. Napríklad, čo sa týka štandardov v oblasti ochrany údajov. Tam je judikatúra jasná, pretože hovoríte veľa o výmene údajov a dúfam, že taktiež toto bude všetko v s judikatúrou. Takže máme určité nástroje, ktoré nie sú riadne využívané ani implementované, napríklad istambulský dohovor. Mnohé členské štáty naďalej ho neratifikovali. Čo môžete, pani komisárka, robiť, aby ste toto napravili? Taktiež je tu nedostatok vzájomnej dôvery. Keď sa pozriete na nedostatky v oblasti presadzovania práva, taktiež tam je potrebná vzájomná dôvera. Ako to teda posilniť? Myslím si, že by sme mohli toto posilniť aj tým, že posilníme štandardy a procedurálne záruky a možno aj určité okolnosti. Možno k tomu by ste sa mohli vyjadriť, čo na týmto uvažujete. Ďalej, nový program v súvislosti s drogami bola by som dúfala, že zoberiete do úvahy rôzne prístupy k drogovým politikám. V rôznych členských štátoch sa k tejto téme pristupuje rôzne a možno niektoré tieto prístupy sú efektívnejšie a vedú k tomu, že sú ehm, drogy menej lukratívne a nie len stále posilňovať sankcie teda na strane presadzovania práva. No a na záver, pokiaľ chcete posilniť spoluprácu miesto vytvárania len stále novej legislatívy, tak musíte mať efektívne agentúry Eurojust, Europol, ktoré sa spoliehajú na štruktúrované financovanie. Musia vedieť, aké majú k dispozícii zdroje, personálne aj finančné, na európskej úrovni, na národnej úrovni. A čo sa dá robiť, aby sa zaručilo, že budú môcť fungovať efektívne a predvydateľne, aby mohli pracovať aj do budúcnosti. Ďakujem pani Tardino za ide. Ďakujem pán predsedajúci, ďakujem pani komisárka priority eh, európskej stratégie, to už je niečo, čo ste eh, zmienili, eh, boj proti organizovanej trestnej činnosti, kybernetickej činnosti. A ja sa chcem zamerať na cezhraničnú trestnú činnosť, obchodovanie s migrantmi, drogami, prostitúcia, terorizmus. Od roku 2015 doteraz sa podarilo dosiahnuť určité výsledky, ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme mali skutočne účinný boj proti týmto fenoménom. Na to e, potrebujeme lepšiu e, súdnu spoluprácu a spoluprácu policajných zložiek e, s prihliadnutím na národné špecifika, regionálne špecifika. Efektívna výmena informácií medzi členskými štátmi je takisto dôležitá, pretože každodenne čelíme tomu, že napriek všetkým strategickým plánom v Európe sme stále zraniteľní a fakty to ukazujú narastá inovácia a to e, takisto vystavuje skúške schopnosti e, e, orgánov činných v trestnom konaní, takže treba investovať do výskumu a vývoja v tejto oblasti. A v rámci rozhovorov na pôde rady o budúcnosti bezpečnosti v EÚ sa takisto, ako ste povedali, hovorilo o tom, že treba a skutočne e, zapojiť e, do e, tejto snahy aj ďalšie zložky. A treba sa zamerať aj na susedné oblasti a ďalšie oblasti, ako napríklad v Európe, pretože aj to predstavuje nebezpečenstvo pre našu vnútornú bezpečnosť. Ja by som chcela, pani komisárka, sa spýtať, či skutočne máte nejaký konkrétny program, okrem tých programových línií, o ktorých sme už počuli a ktoré v podstate mm, opakovane počujeme. Ďakujem. E a teraz mene EKR pán Prokačiny. Alebo nie? Tak možno pani Kanko, alebo budete to vy. Nevidím vaše meno. Pán. Budete to vy? Budete zastupovať EKR alebo vy, pani Kanko? Pani Kanko, môžete hovoriť. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste zdôraznili tieto dôležité aspekty. Predovšetkým som rada, že Europol si bude môcť lepšie vymieňať informácie. Toto je zásadné. Mám konkrétnu otázku týkajúcu sa nového mandátu Frontexu. Po všetkých tých oznámeniach a po publicite od decembra je na čase, aby agentúra konečne priniesla nejaké výsledky. Lebo keď sa nás ľudia pýtajú, no čo nám poviete, tak momentálne to nie je ešte úplne jasné. A tento nový mandát Frontexu slubuje, že zlepší systém dohľadu nad hranicami a taktiež návraty. A toto objektívne podporujeme, Taktiež sa tam má podporovať reintegrácia navrátilcov v krajinách mimo EÚ. No a je veľmi dôležité toto pre migračnú politiku, ale pre životy týchto ľudí, aby boli chránení proti vykorisťovaniu. Účinná návratová politika je zásadným aspektom európskej politiky v tejto oblasti. Predovšetkým preto, aby sa zvyšila miera dôvery verejnosti. Takže aké sú vaše ambície v nadchádzajúcich mesiacoch? ako chcete zvýšiť mieru úspešných návratov do tretich krajín neúspešných želateľov o azyl a ako zaznamenať pokrok v tejto oblasti. Predovšetkým mnohé deti a, eh, pardon, dečata a ženy, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii, tie by určite mali prospech z dobrej návratovej politiky. Ďakujem pani Dali za GUE. Ďakujem pán predseda. Pani komisárka, mám špecifické tri otázky. Poprvé, Schengenský informačný systém, predovšetkým ohľadom toho problému s neautorizovanými, e, neautorizovaným kopírovaním dokumentov zo strany Spojeného kráľovstva. Bolo to dvakrát v roku 2015-2017, napriek tomu, že nie sú súčasťou Schengenu, takže môžete nám vysvetliť, prečo nebol spustený postup pri porušení, prečo sa to nejak neriešilo, prečo monitorovací mechanizmus, ktorý prišiel na tieto zásahy, prečo bol pozastavený po týchto udalostiach. A čo sa stalo s tými nezákonne skopirovanými databázami a čo sa urobilo, aby sa chránili práva tých, ktorí informácie a údaje boli takto narušené. No a predovšetkým sa chcem opýtať, chceme podpísať dohodu s Spojeným kráľovstvom ohľadom prístupu k Prümu, tak ako sa na to pozrieme vo svetle toho, že v podstate zneužívali šengenský informačný systém, no a možno aj iné krajiny boli problematické v tomto zmysle. Na to chcem ešte upozorniť. Druhá vec. Zákonné zachytávanie predovšetkým čo v kontexte 5G. E, Máme špecifikácie kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú súčasťou štandardov 5G e, a tu sú rôzne problémy pre e, zákonné zachytávanie, takže neviem, ako sa k tomu chcete pozrieť. Čo tým myslíte technicky? ako by ste chceli zmeniť technické špecifikácie 5G bez toho, že by ste prelomili alebo narušili bezpečnosť 5G. Takže v praxi, čo vlastne požadujete od eh, sieťových poskytovateľov? No a na záver, um, teroristické útoky, um, násilný extrémizmus, čo tu chcete robiť? Najlepší spôsob, ako mať bezpečnú Európu, by bolo to, keby sme prestali narušovať štátnu zvrchovanosť krajín na Strednom východe, pretože toto vedie e, k násilnému extrémizmu. Dobre, pani komisárka Johansson, ako by sme to robili teraz, vypočujeme si zvyšných poslancov, každého po minúte. tak aby sme príliš nesklzli z naplánovaného času. Pán Lechos bude hovoriť ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, minulý týždeň podpredseda Venezuely bol alebo pardon, zastupkynia prezidenta Venezueli priletela do Madridu a bola obvinená, stretla sa tam s prominentnými členmi španielskej vlády. No a odvtedy, čo sa stalo, tak tu máme asi 5 alebo 6 rôznych verzií. No a taktiež vysoký predstaviteľ povedal, že členské štáty majú implementovať sankcie. Ja sa chcem opýtať, či viete o tomto nezákonnom vstupe, že boli tým prelomené alebo porušené, porušené sankcie OSN, ste pripravení požadovať aj informácie od španielskej vlády, aby objasnil túto situáciu, ktorá v podstate má dopad na sankčný režim e, v zmysle európskej zahraničnej politiky. Ďakujem pani Inčír, ďakujem Ďakujem pani komisárke Johansson. Priebehu vášho vypočutia na jeseň ste hovorili o tom, že je dôležité implementovať to, čo už bolo rozhodnuté. A zároveň treba budovať vzájomnú dôveru, aby sme mohli spolu riešiť rôzne hrozby pre vnútornú bezpečnosť EÚ, vrátanie ehm, kriminality a terorizmu. To ste povedali aj dnes. Čo sa týka budúcnosti našej stratégie vnútornej bezpečnosti. Chcela by som sa opýtať, či už ste identifikovali nejaké nové opatrenia v rámci boja proti násilnému organizovanému zločinu, napríklad čo sa týka e, pašovania drog, to je hlavný zdroj príjmov pre tieto skupiny. Ďalšia dôležitá oblasť Otázka ilegálneho predaja mm, ľudských bytostí. Povedali ste, že bude zrušený príslušný výbor. A prečo? Veď e, sme počuli, že sa navýšila miera obchodovať s ľudskými bytostami hlavne s deťmi. Ďakujem teraz pán Šimečka, ktorý sa hlásil o slovo, ale nevidím tu. Takže pani Pagasartundua na minútu za Renew. Ďakujem pekne. Pani Johansson, v poslednom oznámení ohľadom pokroku e, v Bezpečnostnej únii z októbra minulého roka sa hovorilo o pracovných dielniach pre deti, ktoré sa vrátili z miest sa nachádzali v radikalizujúcom prostredí. Takže mňa by, nás by zaujímalo, ako to vyzeralo, koľko bolo takýchto pracovných dielní, kde to bolo presne, či e, záver, alebo tieto semináre, či už e, m, toto, či už sa týmto aj zaoberáte, či na tom ďalej pracujete, ale ďalej. Čo sa týka e, teroristov, e, tak e, my tu máme aj takých, ktorí sú domáci. Mňa by e, zaujímalo, či máte štúdie na túto tému, napríklad čo týka šírenia nenávisí online alebo po iných sieťach. Ďakujem. Teraz pán Weimar z mene EKR. Ďakujem komisárka Ilva Johansson. V súčasnosti e, stratégia vnútornej bezpečnosti, ktorá bola implementovaná po roku 2015 až 2020, spomína násilnú radikalizáciu. Nespomínajú sa žiadne špecifické termíny, keď hovoríte o terorizme, tak tu taktiež hovoríme všeobecne radikalizácia, potom domáci radikalizovaní teroristi, tak ešte hovorili o džihadistických teroristoch. No ale zároveň 75% ľudí, ktorí zabíjajú, alebo zabíjali sa posledných 8 rokov v EÚ v teroristických útokoch, tak 75% eh, ľudí bolo zabitých militantnými islamistami, a taktiež bolo povedané, že najväčšou internou hrozbou v EÚ je salafizmus, salafistický džihadizmus. Takže ste pripravená pracovať na tom a zaručiť, že takáto všeobec, takéto všeobecné formulácie už sa nebudú používať a že je treba povedať, že militarizovaný islamizmus je hlavnou hrozbou. Ďakujem, pani Björk. Ja nebudem hovoriť nič o tomto pravicovom komentári, ale povedali ste na úvod, pani Johansson, že sú tu mnohé aspekty, e, integrita, e, rovnosť pred zákonom, e, rovnoprávnosť pohlaví, máme tu brutálnu homofóbiu, násilie na ženách, nenávisť vo verejných prístoroch. No a čo sa týka toho, keď treba zaviesť opatrenia, už tak e, sa hovorí len o policajných akciách, že sa musia e, robiť väčšie databázy, tak aby boli interoperabilné, no ale ešte sú tu nejaké ďalšie veci, ktoré treba urobiť a vy ako komisárka budete toto zodpovedná. Predrečníci povedali, že je treba zapojiť súdy, e, Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov. No ale mám otázku. Aký máte plán, čo sa týka zaručenia práv žien, tak aby sa zastavilo násilie na nás, pretože toto je najväčšie bezpečnostné riziko pre ženy e, momentálne v EÚ. Ďakujem. Na minútu. Pán e, Tobe, ďakujem. Ako viete, tak e, Organizovaný zločin je hrozbou pre európskych občanov. Musím povedať, že vítam E, vaše vyhlásenie, rovnako ako to, čo ste povedali v Zahrebe minulý týždeň. No a predovšetkým sa týka aktualizácie mandátu Europolu. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá diskusia. Taktiež môžeme aktualizovať našu politiku boja proti terorizmu. Avšak toto sú predpokladám, len prvé iniciatívy zo strany komisie, pretože očakávame od vás oveľa viac. No a možno by ste nám mohli povedať, či ste ochotná spustiť nové iniciatívy, aby sa napríklad harmonizovali definície organizovaného zločinu v členských štátov, tak aby to bolo koherentnejšie. No a taktiež musíme nájsť spôsob, ako zastaviť financovanie zo strany tretich krajín extrémizmu v Európe. Toto je skutočná hrozba pre našu demokraciu. A budete mať v tomto zmysle nejaké iniciatívy? Ďakujem pani Jončeva na minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne za poskytnuté informácie, pani komisárka. No, potrebujeme nový prístup. Takisto sa potrebujeme zamyslieť aj na štatistiku o trestnej činnosti. Potrebujeme primerané zdroje. Z toho, čo som doteraz videla, pochybujem o tom, že Europol môžu e, v rámci aktuálneho rámca mať ambiciózne ciele, pre všetkým, čo sa týka IPOLu. Takisto musíme bojovať proti korupcii, to je priorita pretože každý deň to vyskakuje a prináša to rizika. Nemôžeme už viac ignorovať tento problém. Minulý týždeň Transparency International predložili ďalšiu správu o korupcii. Stojí za prečítanie. Situácia v mnohých členských štátoch sa zhoršuje a v niektorých, ako u mňa v Bulharsku, e, to už je nesnesiteľné. Už roky výzvy, ktoré prináša korupcia, boli podceňované na úrovni EÚ tých zopár európskych nástrojov v tejto oblasti e, nestačí. Chýba nám komplexná stratégia proti korupcie na čase, aby sa toto zmenilo. Ďakujem. Ďakujem pani Kelet, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Ja by som chcela nadviazať na to, čo ste povedali o Europole. Zdôraznili ste, že je nutné posilniť ich mandát. Áno, je to pravdou. E, väčšia kooperácia medzi policajnými zložkami je jednoducho nevyhnutná. A tu by som chcela požiadať za to, aby sme mali európske FBI ako cieľ ale s e, priebežnými etapami, konkrétne s posilnenou spoluprácou medzi policajnými zložkami, tak aby sme mohli reagovať na výzvy, hrozby, ktoré sa vyvíjajú a ktoré sú nadnárodné, prekračujú hranice. Vy ste to povedali v digi- pre digitálny svet, ale platí to o všetkých formách trestnej činnosti, e, pašovania, či už ľudí alebo veci, či ide o atentáty alebo pašovanie drog. A e, chcela by som takisto spavnúť aj riziko, ktoré prinášajú bojovníci, ktorí sa vracajú domov. Tí takisto prekračujú hranice. Takže mohli by ste nám povedať niečo viac ohľadom vašich iniciatív v tejto oblasti, tak aby sme spolu boli silní a mali sme policajnú policiu s posilnenými právomocami. Ďakujem pekne, pán Brajer, za zelených na minútu. Nech sa páči vážená pani komisárka. Ja by som chcel pozitívne spomenúť, teda pochváliť váš návrh o riešení domáceho terorizmu a nezákonného obchodovania so zbraniami. Takisto by som chcel pochváliť aj to, že ste neoznámili návrh o uchávaní údajov, čo je správne, lebo viete, že to je ten najväčší uh, najväčšia interferencia e, do súkromia každého ale alarmujúce sú viaceré nové návrhy legislatívy v oblasti dohľadu, tak ako ste to spomenuli. Pred niekoľkými týždňami tento výbor žiadal, aby ste sa zamerali na implementáciu existujúcej legislatívy a nie na uh, to, aby ste prinašali stále nové návrhy. A konkrétne, čo sa týka digitálnych dôkazov a kódovania, enkrypcie, čo konkrétne e, navrhujete? Ja som to celkom nepochopil. Anonymita a kódovanie chráni občanov pred nezákonným e, dohľadom, krádežou identity a tak ďalej. Takže neprezentujte ich ako nástroj, ktorý využívajú pachatelia trestnej činnosti a na túto tému nehovorte, nepoužívajte zastrašujúcu retoriku. Ďakujem pekne. Takže skutočne nízka miera návratov um, ilegálnych imigrantov, bolo to len pár percent, Takže musíme sa snažiť navýšiť toto, tieto, túto mieru návratov. Čo plánujete v tomto zmysle? Máme tu napríklad Maroko alebo Alžírsko, kde treba tam popracovať. Po druhé, v júni 2018 rada dospela k záveru, že je treba ukončiť model eh, mafii legálneho prevádzania ľudských bytostí cez Stredozemné more a taktiež chceli implementovať regionálne platformy. No a myslíte si, že by, že, alebo plánujete, Eh, implementovať eh, takéto eh, opatrenia v tretich krajinách, aby sa skoncovalo s týmto obchodným modelom, ktorý vedie k mnohým úmrtiam A na záver, po Brexite Gibraltar bude centrom prania špinavých peňazí a taktiež spolupráce medzinárodných mafií. Bude tam taktiež pašovanie drog a organizovaný na trestná činnosť. Chce komisia znovu otvoriť túto diskusiu? Ďakujem. Ďakujem, pán Barrena. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárka za to, že ste dnes prišli medzi nás. Určite viete, že v Baskitku sa snažíme ukočiť tento proces úspešne až do konca teda násilia. A doteraz momentálne sa zameriavame na zmenu politiky Španielska, ktorá je zameraná na antiteroristický prístup a nedáva to e, zmysel e, s porovnaním z roku 2011. Chcel by som hovoriť to, čo sa tu udialo v roku 2017 v oktobri, 5. E, oktobra. Okrem iných vecí sa v podstate odsudilo to, že niektoré členské štáty presadzujú túto politiku e, trestania ľudí, trestania rodinných príslušníkov a E, to, že ľudia by nemali byť väznení ďaleko od domova. Chcel by som zároveň pripomenúť uznesenie tohto parlamentu, v ktorom sa žiada európske inštitúcie, aby zohrávali aktívnu úlohu a pomáhali pri procese riešenia baskicky. E, mám jasnú otázku, má niečo komisia konkrétne na pamäti, čo by mohlo pomôcť dosiahnuť e, uznesenie v rámci mandátu tohto parlamentu v tejto veci? Pán Körner za Hliniu, nech sa páči, ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, ďakujem, že ste prišli. V tomto výbore riešime vážne škandály o uh, uchová, uchovávania údajov v Dánsku. Minulý týždeň sme to riešili. Ako ste povedali, že osobne ste presvedčená o tom, že je potrebné mať legislatívu, čo sa týka uchovávania údajov. Povedali ste to aj v posledného štrukturovaného dialogu s týmto výborom. Tento škandál mení mení vaše stanovisko alebo nie? A ako hodnotiť e, tie systémy elektronických dôkazov a eventuálne uchovanie údajov. Ja osobne si myslím, že ak budem mať dobrý návrh o elektronických dôkazoch, tak nepotrebujem žiadnu legislatívu o uchovávaní e, dát v Európe. A posledná otázka na vás. Plánujete nejaké rozšírenia PNR systému? E, ministri vnútra tlačia na rozšírenie systému PNR aj na cestujúcich vo vlakoch, autobusoch. Plánujete niečo v tejto oblasti? na minútu. Pani Skolink Asli, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárka. Kalifa, Daesh, Sýrii, v Iraku by nerozlišovali e, medzi územiami, tak situácia priamo na meste tak či ona vyvolá veľké obavy, aj keď sa líši od miesta na miesto. Bezpečnosť Európskej únie priamo súvisí e, s otázkou e, tých, e, ktorí ešte žijú vo väzeniach v Iraku alebo sú nezvestní presne nevieme, kde sa nachádzajú títo džihadisti. Je to ústredná úloha a vrácanie e, e, napríklad niektorých matiek, ktoré sú veľmi radikalizované. Ako môžeme zabezpečiť bezpečnosť našich spoluobčanov e, pri tom, ako sa vracajú určité nebezpečne profilované osoby? Ako môžete zabezpečiť identifikáciu vopred e, a profiláciu tých ľudí, ktorí sa vracajú, aké riziko prinášajú? Ďakujem pekne. Ja, Parimon, ďakujem pekne. Humanitárne mm. otázky, ale bezpečnostné otázky. Vypočuli sme si to a ešte aj e, pri vypočutí kladieme si otázky ohľadom vracania detí džihadistov. Akú mieru koordináciu viete konkrétne zaviesť medzi štátmi, ktorých sa to týka? A potom zaznelo tu množstvo vecí, ale bezpečnostné služby, justičné služby by mali dnes zabezpečovať to, aby džihadisti a zahraniční bojovníci boli súdení E, v právnom štáte a aby sme e, zabezpečili to, že sa, ne, keď ich jednou stranou vyhodíme, aby sa nevrátili e, druhou cestou. Čo môžete preto zabezpečiť? A potom migračná politika. Nemyslíte si, že migračná politika na základe solidarity ľudských práv, na základe príjmania zákonného prístupu naše územie. To všetko by umožnilo bojovať proti pašovaniu ľudí a obchodovaniu s ľuďmi a zabezpečilo by to aj práva ľuďom, konkrétne migrantom, ktorí sú dnes veľmi často obeťami tohto obchodu, ale aj obeťami nebezpečia, keď sa snažia dostať sa v e, blízkosti nášho kontinentu a e, dostať sa na naše územie. Ďakujem pekne. Pani Kempa, ďakujem pekne, pani komisárka. Mám otázku ohľadom implementácie európskeho zatýkacieho rozkazu. Viem, že toto bolo veľmi efektívne opatrenie v boji proti organizovanej trestnej činnosti, ale v mnohých krajinách sa už teraz nevykonáva z politických a nepochopiteľných dôvodov. To bol napríklad príklad jednej osoby, ktorá nebola vrátená do Polska. E, bola to podozrivá osoba z komunistických trestných činov. Chcete presadiť to, aby európsky zatýkací rozkaz sa vždy vykonal? A mám ešte ďalšiu otázku. Ako hodnotíte plán z roku 2015 Európskej únie v boji proti nezákonnej migrácii na roky 15 až 20 zohral svoju úlohu a plánuje komisia pripraviť nový dokument na najbližších 5 rokov. A na záver by som sa ešte raz chcela opýtať na návraty islamistických uh, bojovníkov islamského štátu a aké opatrenia plánujete prijať na to, aby ste kontrolovali a zastavili aktivity týchto osôb a ich rodinných príslušníkov. Dúfam, že som na nikoho nezabudol. Pre, zabudol predsa Takže naozaj na jednu minútku, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujeme, pani komisárka. E, organizovaná trestná činnosť e, je čoraz silnejšia na našom teritóriu a čoraz viac e, sa infiltruje do hospodárskeho finančného systému našich krajín prostredníctvom korupcie, prania špinavých peňazí, podvodov. Takže treba proti tomu bojovať účinne a to na základe výmeny informácií, zbierania údajov a výmeny údajov, ktoré bude efektívne. No a mm, chcem hovoriť konkrétne o praní špinavých peňazí a príslušných vyšetrovaniach. Vy ste sa o tom zmienili a Eh, chcem sa spýtať, či podľa vás je výmena informácií v tejto oblasti dostatočná, alebo či treba v dohľadnej dobe eh, posilniť túto výmenu, aby sa eh, tie potrebné informácie dostali k súdnym orgánom aj s podporou Europolu. A myslíte, že by mohla vzniknúť európska sieť orgánov na boj proti trestnej činnosti v tejto oblasti? Ďakujem. Now... Ďakujem pekne, pani komisárka. E, všetci, všetci si uvedomujeme, vy si uvedomujete, že pokúsiť sa zhrnúť celú škálu rôznych tém, ktoré zazneli v otázkach poslancov, jednoducho nie je niečo veľmi jednoduché a už vôbec nie je príjemné, ale my si vopred ceníme to, že spravíte, čo je vo vašich silách Samozrejme, meškáme, už je to bežné, ale je to súčasť tejto práce. Tak to funguje, takže myslím si, že je lepšie aby sa všetci mohli vyjadriť a potom sa pokúsite to zhrnúť a popísať jednotlivé, povedzme, kapitoly cez reakcie na otázky, ktoré tu zazneli. A áno, vopred vám ďakujeme za to, že spravíte, čo je vo vašich silách. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše otázky aj za zo pár dobrých nápadov. Ja sa pokúsim na otázky zodpovedať. Ak e, niečo vynechám, tak rada sa k tomu vrátim a to čo skoro. Myslím, že tento dialog je priebežný a potrebujeme ho. Poprvé, je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili naše vonkajšie hranice. Pani Mecola, to je súčasťou nášho nového paktu, ktorý pripravujeme, pakt o migrácii a azile, to je dôležitou súčasťou ochrany vonkajších hraníc. Ale musím povedať, že šengenská zóna momentálne nie je tak dobre chránená, ako by mala byť. Vieme, e, že by sa mali robiť systematické kontroly a že sa nerobia. E, vidíme zo štúdií, že veľa ľudí prešlo cez kontroly na hraniciach bez toho, aby ich niekto kontroloval. Tuším 22%, ak si to pamätám správne. Čiže naozaj to je otázka implementácie. Mali by sme naozaj dodržiavať tie pravidlá, ktoré už máme, aby sme si navzájom mohli dôverovať a zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc. To je veľmi dôležité. A zároveň je dôležité zlepšiť výmenu informácií, tak ako tu zaznelo, otázka interoperability, tá je kľúčová a musíme naozaj sledovať e, vývoj v jednotlivých členských štátoch a samozrejme aj prácu komisie, jednotlivých agentúr komisie. Pani Cipel, aj pani Intveld zdôraznili význam implementácie a ja by som naozaj chcela vyjadriť úplný súhlas s tým, čo hovoríte. Musíme sa postarať o to, že implementujeme tie rozhodnutia, ktoré už boli prijaté. A to je naozaj dôležité. Ja nevidím nejaký protiklad medzi tým a tým, že by sme mali alebo nemali prijať nejaké nové iniciatívy pre všetkým pri tom modernizovanom mandáte. A zároveň musíme sledovať implementáciu existujúcich pravidel. Máme implementačnú porovnávaciu tabulku, čo je dobrý nápad. Zvážim to. Možno, že by takto sme mohli napredovať a rozšírenie Erasmu pre policajné zložky alebo pre všetky zložky presadzujúce právo, to je naozaj veľmi dobrý nápad. Rada e, sa na to pozrie. E, myslím si, že to by znížilo mieru problémov, pretože aj policajní príslušníci by sa mohli navzájom od seba učiť a to je dobrý nápad. Určite to zvážime. Násilie na ženách, pani Intveld, aj pani Birken o tom hovorili, aj ďalší. Toto je veľmi dôležité. Ženy a deti doma nie sú v bezpečí. Je to tak. A preto je potrebné spraviť oveľa viac a samozrejme je to pre všetkým zodpovednosť národných zložiek presadzujúcich právo a policajných zložiek. Ale všetko, čo môžeme spraviť na európskej úrovni na to, aby sme im pomohli, to spravíme. Čiže ja už mám dialog s komisárkou Helenou Dali, ktorá má v kompetencii rodovú rovnosť, pretože tu je jasné prepojenie. E, e, bavíme sa o tom, aké iniciatívy by sme mohli pripraviť v tejto oblasti spolu. Uh, uh, Europol, má aktualizovaný mandát, takisto aj prímske rozhodnutie musíme aktualizovať uh, ďalšie. Je dôležité, aby mandáty a nereglementácie neboli zastaralé, tak aby sa ďalej vyvíjali. Ale samozrejme, kľúčovou témou je tu rozpočet. Mnohí, mnohí z vás ste to spomenuli a naozaj potrebujeme viac finančných prostriedkov pre Europol, pretože má obrovské úlohy a od neho sa veľa očakáva. Takže ja dúfam, že dostaneme podporu aj parlamentu e, v nadchádzajúcich rokovaniach o viacočnom finančnom rámci. Ochran, normy ochrany údajov, to je veľmi dôležité, aby sme chránili údaje. No, je to súčasť rovnakých podmienok, je to predpoklad dôvery. Potrebuje mať silnú mieru ochranu, ochrany a musíme, môžeme, tak by sme mohli dôverovať, že všetky štáty zabezpečujú rovnakú mieru ochrany. Takže to je dôležité. Potom nová agenda v oblasti drog. Ja si nemyslím, že by sme sa na to mali E, zameriavať. E, členské štáty majú rozdielne názory a my by sme sa naozaj mali zamerať na to, v čom môžeme dosiahnuť výhody v rámci spolupráce. Cezhraničná trestná činnosť. Áno, samozrejme potrebujeme lepšie spolupracovať. E, musíme mať dobrú ochranu údajov, musíme mať systémy, ktoré zabezpečia interoperabilitu, tak aby sme mohli pomôcť jednotlivým orgánom užšie spolupracovať. Otázka výskumu, to je dôležité a Europol takisto začína s inovačným laboratóriom. To je takisto spôsob, ako naložiť s novými typmi hrozieb a riešiť e, to, ako môžu orgány presadzujúce právo reagovať na tieto nové hrozby. To by sme mali podporiť. nový mandát Frontexu e, z decembra minulého roka, aby sme mohli posilniť návraty tých, ktorí nemajú opravnenie na pobyt v EÚ, je dôležité, aby sme lepšie zabezpečili návraty. A to bude súčasťou nového paktu o migrácii a azile. Ale musím povedať, že nielen podľa Frontexu, Potrebujeme aj lepšiu spoluprácu a lepšie ujednania s tretími štátmi, tak aby sme im mohli pomôcť v boji proti pašerákom a aby dokázali prijať späť občanov, keď im, tým, ktorým je odmietnutý vstup na územie EÚ. Ale musíme sa spoliehať aj na členské štáty a na to, že budú mať efektívne postupy, a príjmať návratové rozhodnutie. Ja si myslím, že to by sme mali vnímať rovnako. Ako náhle je záporná odpoveď na azyl e, a Frontex potom e, realizuje návraty, musíme sa na, ne, na nich spoliehať a teda sú tu mnohé aspekty spolupráce. Schengenský informačný systém, ktorý bol zneužitý e, Spojeným kráľovstvom, to je naozaj škandál. A naozaj to nebezpečné tu budú odporúčania rady na túto tému, ja aspoň dúfam, a to naozaj treba zohľadniť aj pri budúcich rokovaniach. Vieme, že teraz budeme rokovať v veľmi krátkej dobe e, ohľadom našich vzťahov so Spojeným kráľovstvom po decembri a tomto týždni. A otázka bezpečnosti bude veľmi dôležitá, veľmi dôležitou súčasťou týchto rokovaní. Ja to budem sledovať zblízka. Pán Michel Barnier, ten eh, vedie všetky rokovania, ale ja som zodpovedná za vnútornú bezpečnosť, čiže budem s ním spolupracovať eh, v rokovaniach, keď budem hovoriť o vnútornej bezpečnosti a to je niečo, čo musíme zohľadniť pri týchto rokovaniach. Yeah, about už e, pokiaľ ide o obchod s ľudskými bytostiami, treba povedať, že treba urobať, urobiť viac. Miria Vasliadu, súčasná koordinátorka, e, robí vynikajúcu prácu a chceli by sme takto pokračovať, ale e, podľa toho, čo som sa teraz dozvedela, podľa pravidiel a legislatívy EÚ nie je možné predlžiť e, jej funkciu dlhšie, takže bude tu vlastne nový proces. Je mi to ľúto, pretože myslím, že urobila skutočne vynikajúcu prácu a bolo by veľmi dobré, keby mohla pokračovať. Budem sa na to snažiť hľadať riešenie, ale podľa legislatívy a pravidiel musíme mať e, externé konanie na to, aby sa zabezpečilo pokračovanie. Mohla by to byť opäť ona, ale musí to byť predmetom ehm, externého konania. To znamená, že to nie je vylúčené, aby ten istý človek, ktorý ehm, vlastne za posledný mandát plnil túto rolu, sa mohol kandidovať aj mm, znova. Áno. Nie, nie, nie. Ehm, tá funkcia ako taká bude pokračovať, ale musí byť e, externé konanie. Ona môže byť jedným z kandidátov, ale ja nemôžem slúbiť, že bude vybratá. Už predtým jej mandát bol predlžený, myslím, že ten limit je 9 rokov a teraz to musí byť to vonkajšie konanie, externé konanie. No a zahraniční teroristickí bojovníci. Teraz sa trocha možno vraciam. Mnohí z vás sa na to pýtali. Je dôležité uvedomiť si, že to závisí od národných rozhodnutí, či príjmu alebo nepríjmu týchto bojovníkov aj v nadväznosti na vyšetrovanie a E, rozhodnutia o tom, aké konanie musia podstúpiť, ale my za komisiu urobíme všetko, čo je v našej moci, aby sme pomohli členským štátom, napríklad e, pri získavaní dôkazov na súdne konanie, napríklad pokiaľ ide o spoluprácu, ak teda je vôľa na uľahčenie toho, čo členské štáty robia, ale kompetencie ako také sú národné aby sa rozhodlo, čo s takýmito jednotlivcami. No a pokiaľ ide o, o extrémistov a násilie, ktoré s tým súvisí, e, treba zahrnúť všetky typy extrémizmu a terorizmu, ktorý hrozí našim občanom Džihadisti sú tým najväčším rizikom stále, ale napríklad extrémna pravica a extrémny pravicový terorizmus, terorizmus je nebezpečenstvo, ktoré narastá. Nemali by sme ich postaviť proti sebe, mali by sme skôr bojovať súčasne proti obom. No ako môžeme chrániť práva žien a čo v tomto smere možno urobiť? Ehm, nejde tu len o boj proti trestnej činnosti online, ale aj v tom reálnom živote. Európska únia má, e, nemá kompetenciu e, konať za národné policajné zložky. Čo my môžeme urobiť, je zabezpečiť spoluprácu medzi policajnými zložkami a to v cezhraničnom kontexte, ale treba definovať, čo to je. A tam môžeme stanoviť aj príslušné kompetencie, kompetencie Európskej únie. Pán Tobe hovoril o financovaní extrémizmu z tretích krajín a potrebe zaoberať sa tým. To je dobrá myšlienka, treba sa tým ďalej zaoberať. Mali by sme harmonizovať či už teda budeme harmonizovať definície alebo nie, Mali by sme mať e, pragmatický prístup. E, treba sa vyhnúť tomu, aby sme vkladali energiu do nesprávnych vecí. Takže musíme byť pragmatickí. Korupcia to je skutočne veľký problém. A ako viete, je to v súčasnosti veľmi dôležitá súčasť právneho štátu, tomu komisia venuje veľkú pozornosť a je to aj súčasť európskeho semestra. Je, pokiaľ by bola potrebná nová iniciatíva, e, v tomto smere nevylučovala by som ju. Ako vracať viac migrantov, už som o tom hovorila, v tomto smere treba urobiť mnohé ešte. Uchovávanie údajov, ako viete, príslušná smernica bola Európskym súdnym dvorom anulovaná. Treba posúdiť, či potrebujeme novú. Ale teraz máme e, niekoľko riešených e, otázok na Európskom súdnom dvore, asi 5 bol vymenovaný všeobecný advokát. E, pre tieto spisy očakávame rozhodnutie súdu a podľa toho uvidíme, či sa to hodí do nového návrhu alebo nie. Pokiaľ ide o PNR, bude sa to hodnotiť teraz. Budeme hodnotiť e, existujúce nariadenie a to v máji a tam posúdime, či sú potrebné nové návrhy alebo nie. No a boj proti praniu špinavých peňazí, to je veľmi dôležité. Potrebujeme aktualizovaný mandát Europolu na výmenu informácií a je tu aj možnosť, e, že sa tým bude e, zaoberať a novými návrhmi komisár Reinders. Ďakujem, pani komisárka, ďakujeme tlmočníkom, hovorí pán predsedajúci, pretože sme mohli rátať s ich ochotou pracovať cez čas do aj popoludní, takže bolo veľa otázok, nie všetko sa dopodrobná podarilo pokryť, ale na výmenu názorov to zatiaľ postačuje a na to, aby sa nastolil dialog s pani komisárkou, poslanci sa mohli vyjadriť aj k bodom, ktoré neboli úplne v jadre stratégie vnútornej bezpečnosti, ale vlastne patria do iných portfólií a nie tohto. Ale v každom prípade vám ďakujeme za túto príležitosť Tešíme sa na nové stretnutie a na štruktúrovaný dialog e, a takisto aj s komisárom pre domáce veci a, bezpe- a s pani komisárkou. E, ďakujem vám, ďakujem vám všetkým.